to vám môžem vás ubezpečiť, že budeme pokračovať eh, v monitorovaní eh, tejto situácie a budeme apelovať na jej nápravu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár, kolegovia, týmto uzatváram rozprávu, hlasovať sa bude po tom, čo skončíme s tretím posledným bodom programu dnes popoludní a toto je situácia v Zimbabve. A znova dávam najskôr slovo pánovi Paškovi, nech sa páči.

Ďakujem vám, pane poslanče. Jeffrey, pan... Ďakujem pekne. Teraz pán Van Orden. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja v tomto parlamente pôsobím už 12 rokov. a Snažili sme sa pomôcť Zimbabčanom už viackrát e, s veľkým optimizmom do budúcna. Dve veci tu boli také zradné. Poprvé, ako dlho, e, kým bude teda Mugabe pri moci e, chránený e, v ZANU, PF a hrstkou a bude naďalej sa obohacovať ničením krajiny, že vyhliadky na zmenu naozaj nie sú dané. A po druhé, dohodli sme sa, že sú to občania Zimbabwe s podporou iných afrických krajín, hlavne Južnej Afriky, že je to na nich, aby oni tú zmenu privodili a možno už aj nastáva určitý po- pohyb tým správnym smerom. Vieme, že Mugabe má obavy, vidíme to z tej paniky. E, jeho polícia, jeho e, milície e, začínajú útočiť na všetkých oponentov. MDC by malo byť súčasťou koalície, ale za ostatné dni ministri z tejto strany, ako aj poslanci a aktivisti, boli zbytí, respektíve uväznení. Mám pocit, že Mugabe je postupne e, čoraz nervóznejší. E, myslí si, e, že teda stráca veľkého spojenca v Kaddafim a len pred pár týždňami Južná Afrika, výbor pre Eh, rozvoj zkrátka eh, dali na eh, zoznam, na čierny zoznam aj krajinu Zimbabve. Čiže všetci vyzývajú, aby došlo k zmenám, bol vymenovaný tým, ktorý má pripraviť roadmap k mierovým a spravodlivým voľbám v Zimbabve. V Harare momentálne to tým zasada. Vyzývame európske vlády a EÚ, aby zintenzívnili svoje snahy, aby využili všetko dostatok politický vplyv v Južnej Afrike, tak aby sa situácia v Zimbabve zmenila čo možno rýchlejšie k lepšiemu, aby tam boli naozaj dobre sledované voľby, e, ktoré by boli, e, kde by nebolo žiadne zastrašovanie. E, pán predsedajúci, Musíme prijať reštriktívne opatrenia proti Mugabemu a jeho podporovateľom a Európska únia by nemala akreditovať unilaterálne eh, menovaného zástupcu Mugabeho ako veľvyslanca. Eh, je potrebné, aby v Zimbabve zavládla skutočná demokracia a zásady právneho štátu. Som si istý, že medzinárodné spoločenstvo, vrátanie EÚ sú ochotní eh, prísť s veľmi veľkorysou pomocou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme vám, pán Van Orden. Ďalším rečníkom je pani Sargentini. Ďakujem, pán predsedajúci. Asi 10 rokov sa už zaoberám situáciou v Zimbabve rozvojová organizácia v Amsterdame, v ktorej som pracovala, mi umožnila stretnúť sa s aktivistami z, zo Zimbabve, ktorí prichádzali k nám a nielen preto, e, aby tu spoznávali ľudí a aby mohli predniesť svoje správy, ale jednoducho už len s dôvodom, aby sa dostali zo Zimbabve. Jedna z týchto aktivistiek sa spomína aj v našom uznesení. Je to aktivistka, ktorá za celé tieto roky e, nestratila nadšenie pre e, Zimbabwe a pre túto vec. Úprimne povedané si, mysl- si nemyslím, že e, kvôli týmto aktivistom by nemohol pán Mugabe spávať. On a jeho a, a takisto kolegovia z MDC musia zostať aktívni, musia, musia Eh, konať. Čo môžeme my urobiť okrem sankcií? Ja by som trvala na tom, aby sme, pokiaľ ide o proces Kimberly, pokiaľ ide o obchodovanie s di- diamantami z konfliktných regiónov, aby sme priostrili výsledky tak, že nemožno jednoducho s nimi obchodovať, pretože sa ľudia utláčajú, nerešpektujú sa ľudské práva, eh, pr- práca detí a iné eh, javy Myslím si, že by sme mali čoraz e, jasnejšie ukazovať našu angažovanosť práve kvôli spomínanej aktivistke napríklad. Ďakujem, pán predsedajúci. Je veľkou obavou, že ľudskoprávna situácia v Zimbabve sa za posledné mesiace e, tak zhoršila. Teda táto oba, obava smeruje ku konaniu strany ZÁNU PF a v rámci vlády národnej jednoty. My musíme ok- žiadať okamžitý koniec boja ZÁNU PF proti občianským aktivistom, e, opozičným stranám, kde dochádza svojvoľne k zadržiavaniu únosom. Európska únia by mala zachovať reštriktívne opatrenia proti jednotlivcom i skupinám, aby sankcie zostali dovtedy, kým nebudú presné dôkazy zmien. Zimbabčania by e, mali mať možnosť e, slobody prejavu bez toho, že by sa báli následného stíhania, svojvoľného zatýkania a týrania. A tí, ktorí e, neustále realizujú politický teror, tí by mali byť stíhaní. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšou rečníčkou je pani Gomeš. Myslím si, že situácia v Zimbabve je jasným dôkazom takých istých problémov, aké predchádzali i minulým voľbám. Medzinárodné spoločenstvo a politické e, zoskupenia e, v danom regi- regióne ako SADC nemôžu e, re- rešpektovať a akceptovať náraz takýchto javov. E, e, akcie proti občianskej spoločnosti a členom MDC e, treba zachovať ľudské práva i predtým, než dôjde k voľbám. Kritéria ľudských práv na dôležitých fórach ako fóre pre ľudské práva v Zimbabve. Ľudia, členovia týchto zaskupení boli ohrozovaní, takisto členovia strany MDC stíhaní čoraz intenzívnejším a je tu zastrašovanie a to všetko je neakceptovateľné. Namiesto týchto teroristických kampaní proti týmto ľuďom a proti opatr- e, e, by mali by tu byť opatrenia EÚ proti e, týmto páchateľom v Zimbabwe a takisto sú dôležité slobodné, skutočne slobodné voľby. Ďakujeme a slovo má teraz pán Kelly. Rád by som povedal, že zastupujem e, kolegu, ktorý mal hovoriť pôvodne. Pán Kadek, chcem povedať, že dnes tu hovoríme e, o dnes večer tu hovoríme o troch témach. Robert Mugabe príliš dlho naťahuje e, trpezlivosť sveta a veľmi brutálnym spôsobom Eh, likviduje svojich eh, protivníkov eh, v Zimbabve. A vláda národnej jednoty, ktorá bola vytvorená v roku 2009, mala priniesť demokraciu, ale očividne neprináša táto snaha plody. V posledných mesiacoch zastrašovania, svojvoľné zatýkania a ľudia, ktorí miznú, potom sú tu aj popravy e, bez e, súdnych procesov. To je nepriateľné. Z krajiny sa stiahli aj ehm, mimovládne organizácie, ktorých e, zamestnanci boli zadržiavaní. Proti tomuto diktátorovi treba konať. Ako povedal pán Van Orden, minimálne a Africká únia sa zači, začína vytvárať určitú opozíciu aj my tu v Európskej únii by sme si mali, mali uchopiť možnosti e, postaviť sa na ich stranu a akýmkoľvek možným diplomatickým e, postupom, e, ktorý máme k dispozícii, by sme mali túto vec riešiť, aby sme zabezpečili, že poprvé pán Mugabe prestane s, so zatýkaním a popravami, po druhé, že sa príjme ústava, Ďalej potom sloboda e, zimbabských ľudí by mala viesť k slobodným voľbám, ktoré vytvoria skutočne demokratickú vládu v Zimbabve. Ďakujem pekne. Mr. Kelly. Mr. Tavares. Ďakujem, pán Kelly, pán Tavares. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Všetci vieme, že dohoda z roku 2008-2009 o vzdelaní moci medzi Mugabem a Trangivarim nebola to úplne najlepšia dohoda. Bo, bolo to niečo, čo robili ľudské práva. Avšak Robert Mugabe, Mugabe urobil všetko, aby podkopávali túto dohodu zastrašovania opozície, ktorá má teraz väčšinu v dolnej snemovni parlamentu pred pár minútami eh, sa vyhli nové eh, informácie, že eh, na zaznutí NDC sa ľudia stali obeťami fyzického násilia. Samozrejme, nemôžeme sa otačať Zimbabwe chrbtom. Nemôžeme umožniť Mugabemu, aby vymenoval veľvyslanca a obišiel pritom alebo obchádzal pritom ústavu. Dobre, a teraz zmene politických skupín. Pán Kačmárek za EPP, nech sa páči. Dámy a páni, pán predseda, ľudia určite nebudú v Zimbabwe spokojní s dnešnou diskusiou, pretože čoskoro sa začne jeden z národných siatkov, no a a ľudia si ho veľmi neužijú. Problémom je, že občania nepríjmajú demokratické rozhodnutia, je to len vnútený kompromis. Ale dohoda o zdieľaní moci môže byť priateľná a takéto dohody sú pre podobné spoločnosti a spoločenstva priateľné za určitých podmienok. Jedna z tých podmienok je, že situácia v ľudských právach sa zlepší. No a preto sa zaoberáme ľudskými právami v Zimbabve napríklad, sa dá pochybovať o tom, či reštriktívne opatrenia sú efektívnym nástrojom, ale nemôžeme umožniť takú situáciu, aby e, tí, ktorí nechcú podpísať petíciu, e, sa stali obeťami nejakého zastrašovania. A preto musíme pre ľudí, ktorí sú za bojujú za ľudské práva a teraz za socialista demokratov pán Arzenis. Ďakujem pekne, predseda. Strana, strana a mechanizmy Mugabeho ohrozujú v súčasnosti ľudí mučením, porušujú demokratické práva a základné slobody občanov a tým zabraňujú demokratickým zmenám v Afrike nesieme zodpovednosť, pretože často sa stáva, že my sme spolu zodpovední za vytvorenie týchto krajín, no a tam eh, sú vždy nejaké záujmy, no a preto máme dvojitú zodpovednosť eh, voči Zimbabve. No a v tejto situácii je veľmi dôležité aby sme ako Gréci pomohli ľuďom, pretože v 74. u nás vládla tiež diktatúra, nám sa podarila zmena a preto treba vystupovať solidárne a preukázať solidárnosť. Spolupracovníci Mugabeho musia byť odstavení, nevyhnutné, aby sa Zimbabwe zaručil prechod na demokraciu a samozrejme treba dodržiavať dohodu Kimberly. Dobre, a teraz pán Tenok Zajcer, pán predseda jeho e, podporuje proces Kimberly, ktorý chce e, z globálnych trhov e, stiahnuť krvavé diamanty, avšak posledné udalosti sú veľmi znepokojivé. Matthew Jambr z Konga, predseda Kimberly procesu, rozhodol jednostranne, že umožní marketing diamantov z Bane Merengy ktorá je vlastníctvom Mugabeho a jeho, jeho spolupracovníkov. Stovky ľudí prišli od domov, no a bezpečnostné zložky e, mučili a zavraždili miestnych obyvateľov. To umožní Mugabemu konsolidovať jeho, jeho pozíciu. A preto vyzývame Európsku e, úniu ako signatára Kimberley procesu, aby trval na obnovení konsenzuálneho rozhodnutia. A už dlhšie ja žiadam podobný systém certifikácie, ktorý sa týka iných zdrojov v Afrike tak, aby nejaké postavecké skupiny alebo diktátori nemohli predávať súroviny. Ja som rád, že môžem spolupracovať ja s britskou NGOčkou, MVOčkou Global Witness. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tanok. A teraz pán Preda. Ďakujem pekne. Na úvod by som snad len povedal, že vždy, keď počujem, že sa hovorí o Robertovi Mugabem, tak si spomínam na Čalčeska. To bol rumúnsky diktátor a v 80. rokoch. Často chodil na návštevu k Mugabemu. A naopak, no a som rád, že sa tu pripomenul vzťah medzi Mugabem a Kadáfim. Myslím, že Mugabe sa od Čaučeska niečo naučil. Mám na mysli nenávisť voči aktivistom občianskej spoločnosti. 46 predstaviteľov občianskej spoločnosti boli 19.2. zatknutí a všetci sú obvinení eh, z vlasti zrady. No a hrozí im, že budú odsúdení k smrti. A ich jedinou chybou a jedinou vinou je, že hovorili o tom, čo sa stalo v Egypte a v Tunisku. Riešením pre režim Mugabeho je, sú slobodné voľby a dúfam, že tentokrát to bude možné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Esaja v rámci procesu Catch the Eye. Ďakujem veľmi pekne. Rada pre zahraničné veci vo februári eh, prijala uznesenie o Zimbabwe. Sankcie budú pokračovať, pretože reformy nepokročili ďalej tak, ako sme čakali. Do roku 2008 sa mali dosiahnuť pokroky, bohužiaľ sa to nepodarilo. Této, eh, toto rozdelenie moci neviedlo k tomu, že Mugabe a jeho nasledovníci prestali utlačiať občanov. Protivníci Mugabeho sú zastrašovaní, vraždení, dokonca aj ministri z opozičnej strany. No a tieto sankcie nie sú proti ľudu a preto je EÚ stále najväčším podporcom Zimbabwe musíme dostať Mugabeho pod tlak a, a e, voľby sú dobrým východiskom. Teraz pani Geringer de Odenberg. Teraz. Ďakujem bardzo. Od našej ostatnej... Ďakujem veľmi pekne. Od poslednej diskusie na tému Zimbabwe roka sa nič nezmenilo. Nezamestnanosť dosahuje 90 priemerný vek života je len trochu na 40 rokov. Ľudia nemajú prístup k základným zdravotným službám. Vidíme, že dohoda medzi Mugabem a Cvangvirajom nesplnila očakávania. Situácia v Zimbabwe sa nezmenila ale situácia mimo tejto krajiny sa zmenila, pretože naša diskusia je v kontexte toho, čo sa deje v Severnej Afrike. Vzdialenosť je 7000 km, ale udalosti z pobrežia Slonoviny ukazujú, že demokracia nepozná geografické hranice. Poprvé, musíme zastaviť persekúciu demokratickej opozície. Pred pol rokom som povedala, že Zimbabwe si nemôže dovoliť vytvárať nejaké problémy. A to stále tvrdím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Busoj. Ďakujem pekne. Členovia delegácie Európskeho, Európskeho hromaženia alebo e, delegácie proste aj s panafrickým parlamentom si myslia, že pani Eštenová by sa mala postaviť proti zadržiavaniu režimu v Harare. Je potrebné žiadať skutočne slobody, ktoré treba rešpektovať. Režim sa musí skutočne angažovať pod medzinárodným tlakom. Všetky zákony, ktoré protirečia medzinárodnému právu, čo sa týka ochrany ľudských práv a ktoré sú v Zimbabve stále v platnosti, mali byť odstránené. Myslíme, že Južná Afrika by sa mala zasadiť za to, aby sa tam vrátila demokracia. No dobre, a slovo teraz dostáva pani Basesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Udalosti v Zimbabve sú takým určitým varovaním, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv na africkom kontinente. Pokiaľ ide na voľby v júni, eh, Mugabe v tejto súvislosti zastrašuje kandidátov. Aktivisti v oblasti ľudských práv, oponenti režimu a ďalší za posledné dva mesiace boli predmetom zatýkania a túto situáciu už tolerovať nemôžeme. Mugabe ďalej na budúci rok odložil vypracovanie demokratickej ústavy. Nová ústava by mohla zaručiť transparentné voľby. Hospodárska situácia v Zimbabve je naozaj veľmi dramatická. Prezident podporuje znárodenie baní a toto je hlavný hospodársky sektor. To by bolo zneužitie, pretože zahraničné investície do tohto sektoru práve stabilizovali tento štát po hospodárskej kríze. Ďakujem pekne. A ešte ďalší rečník. Ďakujem pekne. Zanu PF Mugabeho strana nedostala dohode o zdieľaní moci a Zimbabwe nemalo možnosť transformovať sa k demokratickej krajine šíri sa tam strach, zatýkanie, mučenie a tak ďalej. Toto situácia sa zhoršuje už mesiace. Súčasná politická situácia bráni v pokroku Ešte zopakujem, opakujem, mučenie e, kvôli iným názorom je bežné, sú to často novinári, a rôzni aktivisti. A my musíme predsa pomôcť občianskej spoločnosti v Zimbabve, musíme pomôcť celej krajine smerom k rozvoju. Rada rozhodla, že bude pokračovať v sankciách a reštrikciách, pokiaľ ide o vládu v Zimbabve a ja si myslím, že musíme pokračovať v takýchto opatreniach, až kým nebudeme mať skutočné dôkazy o tom, že sa v Zimbabve zmeny dejú. Mali by sme však zamerať iba na skorumpovanú vládu a nemali by sme takto postihovať občanov. Ďakujem pekne a ešte na záver pán Des. Sie. Ja, Sie haben sich gemeldet. Ja, vielen, vielen Dank. Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nož ako dieťa som v Rodezi mal tri uh, sestry môjho otca, pôsobili tam ako katolické uh, e, sestry a teda boli v rodezi v Južnej Afrike a uh, oni vlastne nikdy neinformovali o hlade v tejto krajine, ale teraz správy z tejto krajiny hovoria presne o tom. Situácia je neudržateľná. Zimbabwe, teda bývalá Rodezia, bola naozaj obilnicou Afriky. Komunisticko-socialistický diktátor túto krajinu úplne zničil. Podarilo sa mu z tejto obilnice urobiť eh, hladovú zónu. Ďakujem pekne kolegom a kolegyniam, ktoré znova túto tému nastolili. Je naozaj neudržateľné, aby takýto diktátor Mugabe tak dlho terorizoval občanov Zimbabwe. Myslím si, že Južná Afrika je kľúčom na vyriešenie tejto situácie, kým Južná Afrika nepošle eh, tohoto diktatóra tam, kam patrí, tak bude naďalej terorizovať eh, svoj ľud. Ďakujem pekne, pán Des. A teraz by som poprosil pána podpredsedu komisie, aby zareagoval. Pán Ševčovič, eh, máte slovo za komisiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Shodneme sa všetci na tom, že Zimbabwe a situácia v oblasti ľudských práv, že toto je na našom programe už veľmi dlho a akékoľvek iskričky nádeje e, okamžite vyhasnú vzhľadom na politické represálie a násilie. Presne toto sa udialo pred pár týždňami, respektíve mesiacmi a preto Európska únia musela prísť ku krokom, obnoviť reštriktívne opatrenia už po 8 krát v januári tohto roku. Jasne sme uviedli, čo týmto gestom eh, zdôrazňujeme kritickú dôležitosť eh, dohody medzi eh, koaličnými stranami, pokiaľ ide o prípravu volieb v tejto krajine. Európska únia zdôraznila svoju vôľu revidovať svoje rozhodnutie, ak to, dô, ak to vývoj v teréne umožní. EÚ má obavy, pokiaľ ide o navyšovanie politického násilia 11. marca 21 ďalších zastúpení spolupráci s EÚ eh, vydalo vyhlásenie, eh, ktoré vyjadruje obavy, pokiaľ ide o nárast politicky motivovaného zastrašovania a násilia. V, tejto, v tomto kontexte vítame ako EÚ výsledok samitu SADEC z 31.3. SADEK eh, v komunike oznámuje, že apeluje na okamžité ukončenie e, zastrašovania, násilia a tak ďalej. Apeluje na vládu v Zimbabwe, aby splnila všetky kroky potrebné na realizáciu volieb. Tiež ponúka pomoc, voľbu, tak aby mohli tieto voľby prebehnúť v súlade s princípmi SADEKu a s usmerneniami na demokratické voľby a máme tu taký tím, ktorý bude spolupracovať s implementačným výborom. Európska únia si myslí, že SADEK a Južná Afrika zohrávajú kľúčovú úlohu, aby sme predišli k destabilizácii v Zimbabve, aby sme okamžite ukončili zimbabskú krízu. Južná Afrika v spolupráci so SADEKom sú garanciou všeobecnej politickej dohody a oni sa rozhodli akreditovať zimbabského veľvyslanca. Formálny kanál komunikácie zo Zimbabve momentálne je kľúčovým a nemali by sme ohrozovať pozíciu nášho veľvyslanca v Harare, ale Európska únia bude konať v úzkej koordinácii s všetkými členskými štátmi. EÚ i naďalej poskytuje rozvojovú pomoc e, tejto krajine a chceme e, naozaj e, jasne povedať, že snažíme sa pomáhať ľuďom a byť prísny k režimu. Asi 365 miliónov eur sme vyplatili od roku 2009, takže sme naozaj najväčším darcom. Pomoc e, sa poskytuje prostredníctvom orgánov OSN a mimovládnych organizácií. Od roku 2009 tiež podporujeme vládne cez globálnej politickej dohody aj o reformnom procese. Tiež financujeme programy v oblasti ľudských práv. Je to podpora aktivistov v tejto oblasti a dúfame, že celý tento medzinárodný tlak povedie k tomu, že voľby budú naozaj slobodné, spravodlivé a že sa situácia v Zimbabve, ktorá je veľmi hrozivá, postupne znormalizuje. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem Ďakujem pekne, pán komisár. Kolegyne, kolegovia, rozpráva o Zimbabwe je týmto ukončená a môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Začneme prípadom pána Aj Máme tu 6 návrhov uznesenia. Začneme spoločným návrhom. Pozmeňujúci návrh